So, good afternoon, everybody. We continue with our draw session and um, we start uh, with... Pokračujeme teda, začneme predsedami delegácií, spoločný výbor. Pani... Máme tu pani Terezu Jiménez Beseril a vypočujeme si vás správu o ostatnom zasadaní delegácie EU e, Mexiko e, pri spoločnom parlamentárnom výbore. Vedovali ste sa otázkam ľudských práv, sociálnej exklúzii, rodovej rovnosti. Čiže to sú všetko otázky, ktorými sa zaoberáme veľmi často. A takisto sme sa pozreli na situáciu porušovania ľudských práv v Mexiku. Pre nás v našom výbore, druhá by sme si radi vypočuli, čo boli hlavné výsledky a možno ako sa to e, vzťahuje na našu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po španielsky. Je to moja materčina a veľmi rada by som vám porozprávala o tom, ako prebehla táto služobná cesta a prirodzene sa dotknem rozhovorov, ktoré o ktoré by ste vy mohli mať záujem vo vašom výbore. Hovorili sme o Eh, dohode o voľnom obchode, o politickej dohode s Mexikom. Našťastie bola táto dohoda uzavretá. No a teraz pracujeme eh, s právnou službou a s členskými krajinami. Ale dôležité je to, že sa táto dohoda dosiahla ja verím, že všetko sa definitívne uzavrie ešte v tomto legislatívnym období. Je dôležité, aby e, sme hovorili o tejto téme v tomto výbore. Troa je tu veľa e, pilierov. Viete, to je ako noha s viacerými labkami, tak musíme sa v tejto súvislosti dívať aj na ľudské práva. Prirodzene, že ide o to, aby sme rozšírili ľudské práva, aby sme vylepšili vzťahy s Mexikom. Tieto vzťahy boli síce vždy dobré napriek tomu. Vráťme sa teda ešte na našej služobnej ceste. Pani predsednička už povedala, že to bolo 12. až 15. februára v Cuanavaca Morelos. Začali sme e, s hearingom hlavnej vyjednávačky. No a e, bola tu snaha uzavrieť dohodu a vieme, že sa to naozaj negociačnému týmu aj podarilo v tejto dohode ide v rovnakej miere o dopade pre občianskú spoločnosť a o tom sme hovorili s hlavnou vyjednávačkou rokovací tým hovoril tiež o tom, že ľudské práva boli dôležitou témou. Boli to témy beztrestnosť, ktorá by už nemala existovať, ako aj demokratická klauzula. O tom sme hovorili teraz hlavnou vyjednávačkou. po tomto briefingu sme, sme dostali taký všeobecný vstup do problematiky Mexika. Robí sa to vždy, keď tam prídeme. Boli tam aj akreditovaní veľvyslanci členských krajín Európskej únie, takže sme sa dotkli rôznych tém. Ale bolo veľa tém, o ktorých sme hovorili, ale budem hovoriť o tých témach, ktoré sa nás bezprostredne týkajú. To bol zákon o e, verejnej bezpečnosti. Je to zákon, o ktorom sme hovorili relatívne dlho, pretože tu bola istá politika. Je to zákon, ktorý na jednej strane veľmi potrebný, ako ja e, zvyknem tvrdievať, pretože naozaj bezpečnosť chýba v Mexiku. Je tu ešte stále bezstresnosť, keď sa koncipuje zákon, tak e, je tu istá kontroverznosť. A zatiaľ e, sa nezrealizovalo nezrealizoval ešte táto fáza zavedenia platnosti zákona, no nevie sa ešte, či tento zákon skutku zodpoveda ústavy, že musí sa tá právnosť ešte preveriť. Takže to je téma, ktorou sme sa zaoberali. Ďalšou témou tvorili vzťahy so susedmi na severe. Trump je stálou témou pre Mexiko, má to veľa spoločného s ľudskými právami. Hovorili sme o tom na zasadaní s kolegami, pretože dochádza k porušovaniu ľudských práv, napríklad tým, že sa e, buduje múr, a ďalej téma Dreamers v Spojených štátoch. To boli ľudia, ktorých e, priviezli do Spojených štátov ako deti a teraz je snaha ich e, odsunúť. No je, dôle, je teda podstatné, že musia prekročiť hranicu každý deň. Potom sme hovorili o tému migrácia, tiež hovorili sme o migrácie z Hondurasu e, a Guatemaly do Mexika. Je tu celý rad prípadov, ktoré sú menej známe, ale sú problematické pre Mexiko, pretože nejde o Mexičanov, ktorí odchádzajú do Spojených štátov, ale takisto tí, ktorí prichádzajú z juhu Mexika na e, sever, a stávajú sa obeťami napríklad e, drogových dílerov, drogových obchodníkov, obchodníkov s drogami a preto sme sa zaoberali témou obchodovania s ľuďmi, ďalej vraždami novinárov, ľudskoprávnych aktivistov. To sú teda témy, ktoré sú aktuálne v Európskom parlamente, ako viete. Ďalej sme dostali veľmi dôležité informácie. Ide nám o tie informácie vždy, keď cestujeme do Mexika, pretože máme čas a mali sme aj možnosť stretnúť sa so všetkými osobami, ktoré sme chceli stretnúť, teda pokiaľ ide o vládu a občianské, teda civilné spoločnosti. Zorganizovali sme diskusie s predstaviteľmi občianských spoločností, ktoré majú kontakt s delegáciou EU Mexiko. Viete, že máme veľa kooperačných projektov. Je to vo všetkých krajinách, ale v Mexiku je ich e, veľmi veľa. Sú to projekty, ktoré čiastočne financuje Európska únia a čiastočne sa financujú vlastnými prostriedkami, vlastnými zdrojmi Mexika. Sú to často projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta, ktoré sa zaoberajú otázkami e, súdnictva, ľudských práv, ochranou novinárov, ochranou ľudskoprávnych aktivistov. Ide o to, aby sme vytvorili akési tkanivo v tej štruktúre, aby sa chránili ženy pred násilím. Takže to sú ciele tejto organizácie občianskej spoločnosti. Takže máme stály, majú stály dialog s delegáciou. No pokiaľ ide o beztrestnosť, násilie, vraždenie novinárov, prenasledovanie ľudskoprávnych aktivistov, korupcia, obchodovanie s ľuďmi. To sú tie najaktuálnejšie témy. Vieme, že mnohé z týchto zločinov súvisia eh, s obchodovaním s drogami Uvedomujeme si tiež, že Mexiko je susedným štátom Spojených štátov a pokiaľ ide o konzum drog, sú Spojené štáty spolu s Európou na prvom mieste, pokiaľ ide o konzum drog, je veľmi veľa e, problémov súvisiacich e, s obchodovaním so zbraňami No a obchodníci s drogami sú často lepšie vybavení zbraňami ako policajti alebo e, vojaci, teda príslušníci armády. E, takže mm, obchodníci s drogami majú tieto prepojenia, čo je neakceptovateľné pre každú krajinu. 27 tisíc smrteľných obetí v dôsledku násilných činov sa zaznamenalo v Mexiku. Hovorili sme na tomto e, zas- zasadaní o mnohých témach, napríklad aj predstavitelia pôvodného domorodého obyvateľstva, ktorý o svojich problémoch ďalej e, po otvorení zasadania sme sa zaoberali témami, ktoré sme prezentovali my, buď to boli vystúpenia z našej strany, A Mikela Rikavania, to je najvyšší predstaviteľ zodpovedný za ľudské práva, ktorý bol už často tu u nás v Európskom parlamente. mal prísť, ale nechal sa potom zastúpiť niekým, ktorého funkciu celkom nepoznám. To bol vice e, zástupkynia riaditeľky Aldora Mendoza, teda pre zahraničnú politiku. No a ona nám vysvetlila situáciu súvisiacu s ľudskými právami Terry Cabras, to je poslanec, vo svojom vystúpení odpovedal na príspevok Maria Kristiny Cabas z e, mexickej strany PRD. Ďalej tu bol celý rad zasadaní dôležité boli kooperácie na posilnenie rovno, rodovej rovnosti a eliminácia násilia páchanom na ženách v EU a v Mexiku, potom spolupráca v sociálnej oblasti a opatrenia proti sociálnemu vylúčovaniu v exklúzii v Mexiku a v Európskej únii. Nie len tam, ale takisto s našimi zástupcami. Chcem vysvetliť, e, že existuje protistrana, takže zástupcovia spoločného e, výboru, sú tam zastúpení aj senátori, takže my sme hovorili o týmto hovorili sme o týchto témach aj neformálne s týmito kolegami. Môžem povedať len toľko, že ten dialogový mechanizmus na tému ľudské práva veľmi pokročia. Sú všetky otvorené kanály, keď tam vycestujeme my, alebo keď oni pricestujú k nám. Upozorňujeme na to, aké problémy máme, všetko sa e, preberá transparentne, ale zaznamenalo sa iba malý pokrok, napríklad pokiaľ ide o tému novinárov, teda e, vraždy, vraždenie novinárov, takže tam v skutku nevidíme zlepšenie. Potom ďalšia téma mučenie. My sme hovorili na túto tému. Mexická vláda nás informovala a povedala nám, že bola reforma, ktorá sa týka akcie schopnosti štátu, teda posilnenie tejto e, akcie schopnosti. No potom ďalší všeobecný zákon na tému nechať zmiznúť keď sme sa stretli so zákonodarcami a s predstaviteľmi vlády a občianskej spoločnosti, tak sme hovorili o realizácii týchto zákonov, ich vykonávaní. Zákony sú samozrejme dobré, ale papier je trpezlivý, to tvrdievame aj v Európe. Ďalej smernica o obetiach mnohé krajiny nedodržiavajú túto smernicu. Takisto smernica na ochranu obetí. Ani tá sa v plnej miere nerealizuje, tak to v plnej miere nefungovala, takže zákon proti mučeniu v Mexiku je samozrejme dobrý, ale právne akty sa musia náležitým spôsobom vykonávať to znamená, že treba vždy upozorňovať na to, aká dôležitá je implementácia, pretože, ako som povedala, papier je trpezlivý. Zdôrazňuje sa to z našej strany na medzinárodných fórach. Myslím si, že Mexiko a Európa na medzinárodných fórach spolupracujú, hlavne pri OSN. Spoločne sa e, hlasuje a takisto pokiaľ ide o ľudské práva, uberajú sa obe krajiny jedným smerom. Ide nám hlavne o výmenu skúseností. A v prípade, ak k nám prichádzajú Mexičania, ja e, hovorím často s Mexičanmi, ktorí sa naozaj robia starosti a je náš predseda Pancery má parlamentné otázky na tému porušovania ľudských práv. Takže treba situáciu sledovať a čo sa deje. Ďalej je dôležité, aby sa nekončilo vyšetrovanie, aby sa tu venovala pozorne riešeniu otázok, ktoré ešte riešené neboli. Takže spolupráca s mexickým, mexickým úradmi, orgánmi je transparentná. Odpovedali nám na všetko, že sme sa pýtali, tak si myslím, že návšteva bola veľmi pozitívna. mohli, mali sme možnosť vyjadriť aj obavy, aj otázky Európskeho parlamentu. Takže to bolo, všetko to bolo veľmi také transparentné, otvorené. Ďakujeme pekne, Teresa, za túto komplexnú správu. Kto by sa rád e, ujal slova, či už otázky, komentáre a podobne. Ja by som sa chcel spýtať na otázku. Áno, počkám. Rád by som sa spýtal, otázku, ktorá sa e, týka dlhoročnej záležitosti vražd. E, ktoré kladú Mexiko do zlého svetla, pokiaľ ide o postavenie e, žien. Je tam veľmi veľa prípadov pozdĺž hranice, Mexiko, Spojené štáty, tam zomierajú ženy. Hovorili ste, hádam, o tom, aká je nádej, že sa tie nevyriešené prípady v konečnom dôsledku vyriešia. Viete, je to e, veľký problém. No a ešte ďalšia vec ktorá sa týka mm, migrácie. Na jednej strane poznáme opis situácie na hraniciach, bezpečnostné prostriedky, ktoré dáva k dispozícii Amerika, teda Spojené štáty. Ako to vyzerá na mexickej strane? Ako, ako sa oni dívajú na túto situáciu? Ako ju hodnotia? Mám vyčkať, pokiaľ ešte budú formulované ďalšie otázky. Ja by som chcela počiarknúť to, čo povedal pán Gržib, naozaj je to tragický fenomén, o ktorom ste hovorili pred mnohými rokmi. Výbor FAM formuloval správu na túto tému, teda o tom sa diskutovalo. Ďalej ste povedali, že e, Mexiko a e, dobre spolupracuje s Organizáciou spojených e, národov, takže Mexiko sa usiluje v Marrakeši o spolupráci na formulovaní dopadov, globálnych dopadov na migráciu. No E, takisto majú možnosť riešiť tieto otázky, ktoré ste nazvali otázkou Dreamers, pretože tie sú z Južnej a Strednej Ameriky. No a moja posledná otázka, možno je to otázka, ktorá sa skôr vzťahuje na EVČO, ide konkrétne o dohovor na eliminovanie múčenia. Musíme sa pozrieť na Mexiko ako federálnu štruktúru. Ja o tom hovorím, keď sa to týka minulosti, teraz pred desiatich rokov. Nevidím už nikoho, kto by sa radujal slova. Takže požiadam pani Petru Letajovu, aby nám dala informáciu. Ale Prosím vás, opravte ma, asi to nie je pani, ktorá sem prišla. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takže asi aj ja budem hovoriť po španielsky. Ponajprv by som sa chcel srdečne poďakovať za to, že ste ma sem pozvali a blahoželám parlamentu, ako aj pani Jiménez Beferil, Mm, za túto návštevu. Myslím si, že všetko, čo tu bolo povedané, odrkadľuje aj to, ako my vnímame realitu. Máme k Mexiku a s Mexikom veľmi dobré vzťahy. Povedal by som, že s Mexikom máme vynikajúce vzťahy a síce aj ešte pred predtým, než vstúpila do platnosti táto nová dohoda. To by som chcel zdôrazniť. Ale tiež nám je známe, aké veľké výzvy e, sú pre ľudí v Mexiku, s akými veľkými výzvami sa boria a v našom politickom dialógu veľmi často o tom hovoríme, ale aj v dialógu o ľudských právach e, so Spojenými štátmi, ako aj s Mexikom. Tu hovoríme veľmi často o tých najzávažnejších témach a e, už tu sa hovorilo aj o tom, že ľudí nechajú zmiznúť, o mučení a tak ďalej. Tinápa to nie je jediná osoba, a potom aj e, Polícia jednoducho nereaguje správne, zneužíva týchto ľudí a tam, tu mám na mysli aj mestskú políciu, políciu, ale aj <clears throat> vojsko. E, takže e, tieto príspevky ktoré vydala občianská spoločnosť novému návrhu zákonu, sme veľmi podrobne sledovali a Európa veľmi jasne ukázala, že tieto snahy, ktoré Mexiko vyvíja, aby vyriešilo tieto problémy, budeme jednoznačne podporovať. Ale sú tu ohromné problémy, pokiaľ ide o práva žien, femicidy, vraždy žien, potom mm, problémy s pôvodným obyvateľstvom, vraždy novinárov, a vraždy novinárov ako keby súviseli s vykonávaním tohto povolania a na toto predsa neslobodno zabúdať. Ale zároveň je tu ohromná korupcia a, a ako keby taká všeobecná beztresnosť. Hovorí sa, že je to až 97%. Tak e, e, to je problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. A riešenie ostatných problémov to len a len stiažuje. Európska únia teda vyvíja značné snahy, aby Mexiko podporovala a tiež vyzýva Mexiko, aby Mexiko robilo viac preto, aby tieto problémy vyriešilo, pretože toto znehodnocuje kvalitu života obyvateľov Mexika a potom Mexiko nemôže využiť v plnej miere svoj potenciál. Máme veľmi dobrú medzinárodnú spoluprácu práve v oblasti ľudských práv, pretože sme dobrí priatelia Mexika a preto otvoreným spôsobom diskutujeme s Mexičanmi o týchto všetkých problémoch, ktoré tam sú, ale hovoríme aj o tých dobrých veciach, ktoré tam sú. K tomu patrí naša vynikajúca medzinárodná spolupráca, ako aj spolupráca v oblasti ľudských práv. Čiže celkovo môžem povedať, že sme verní priatelia a partneri Mexika. Delegácia Európskej únie v Mexico City je veľmi aktívna, zaoberá sa týmito témami, aj verejnými vyhláseniami, bilaterálnou diplomáciou, ale všetko to sa nesie v tom duchu, že chceme vytvoriť lepšiu budúcnosť pre túto krajinu. Teraz otázka, pokiaľ ide o federálnu štruktúru Mexiku. Myslím si, že bolo by trošku arogantné o tom vynášať rozsudok z mojej strany, ale čo môžem povedať ohľadne vnútornej bezpečnosti je, že väčšina týchto problémov e, ktoré tu sú, táto sa objavuje tak na štátnej, federálnej, regionálnej, miestnej úrovni. Takže myslím si, že naďalej musíme zvoliť konštruktívny prístup v tejto oblasti aj budúcnosti a toto presne parlament robí a tuto musíme naozaj dosiahnuť jasný pokrok vo všetkých oblastiach. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Teraz by som zareagovala na tú otázku, ktorá sa týkala vražd žien, femicid. Pred niekoľkými rokmi, to je príklad, pred niekoľkými rokmi, asi tak pred 8 rokmi, to bola moja prvá návšteva, ale vtedy som tam išla sama s predstaviteľmi eh, veľvyslanectva a bola som v Ciudad Juárez a strávila som tam 4 dni. Tam sme rokovali za zatvorenými dverami s viacerými matkami obetí. Teda to boli obete domáceho násilia, znásilnenia, femicídu. A to boli v podstate vyšetrovania. A toto všetko eh, bolo mimoriadne dôležité. Napriek tomu existujú viaceré dôvody na vraždy žien, ale ženy veľmi často E, sa niekedy tieto mŕtvoly vôbec nenájdu. E, tieto mŕtvoly žien sa vôbec často nenájdu, vôbec sa nevie, čo sa s nimi stalo, s tými ženami, dievčatami. Teraz, keď sme boli v Mexiku, nám povedali, že násilie sa znížilo, e, situácia sa zlepšila, pretože tu bolo veľmi veľa kampaní a tiež je tu vyššia zamestnanosť mužov, teda aj určitým spôsobom to fungovalo vraj, ale je tu celý e, priemysel, ktorý mm, kde e, to, to sú montážne haly a tam pracovali mladé dievčatá z Mexika, Guatemaly, zo Strednej Ameriky a tie boli jednoducho nechránené. A už keď je hodnota života muža nulová, tak e, potom pre život e, dievčata, ktoré je nechránené, je tam bez rodiny, je to ešte menej ako nula. Naozaj ľudský život tu nič nezaváži. Títo ľudia sú využití, jednoducho ich využijú a odhodia. Takže tých príčin je veľmi veľa, sú rôzne. V Mexiku sú zákony, ktoré spôsobujú a vedú k tomu, že e, teraz vražda ženy je trestaná prísnejšie. Ale neviem, či toto viedlo k tomu, že počet femicídov sa znížil v celej krajine. Ešte stále je to byľak hamby, aj v Európe máme predsa násilie na ženách, je to ohromný problém, máme vraždy aj v našich krajinách, nezávisle od kampaní, ktoré robíme. A za normálnych okolností je to skôr v oblasti rodiny medzi známymi. No ale Mexiku k tomu treba prirátať ešte obchod s drogami a všeobecné násilie v spoločnosti. Myslím si, že naozaj by tam bola potreba zákonov, ktoré by ženy posilnili, aby ženy boli nezávislé. Keď budú nezávislé, budú aj silnejšie a viac chránené. Veľakrát sú ženy nechránené a nevedia sa brániť, ale to je téma, ku ktorej sa neustále vraciame, ktorá požíva veľkú dôležitosť. Téma migrácia môžem povedať, že tie trasy, cez ktoré sa pašujú ľudia, sú tie isté trasy, ktoré sa využívajú aj na obchodovanie s drogami. Čiže týchto ľudí, ktorých prevádzajú cez tieto trasy, títo obchodníci s drogami zneužívajú na pašovanie drog, teda trestné činy, čo situáciu ešte komplikuje. Ako sa tu už povedalo, Mexiko má federálnu štruktúru, to má dopad aj na štruktúru polície, takže e, korupcia tu prekvitá a je k tomu treba aj veľmi veľa e, zákonov. Ďakujem veľmi pekne, Tereza, takže týmto môžeme ukončiť tento bod programu. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme pekne e, Tereze Jiménez Beferil. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod programu, to je výmena skúseností s pani Pijou Oberoj. Pani Oberoj je poradkyňa pre migráciu